oznámenia. Pred desiatimi dňami e, v Moskve e, boli ľudia, sa stali ľudia obeťami teroristických útokov. Zdieľame bolesť e, príbuzných rodín a dúfam, že organizátori týchto útokov budú predvedení pred súd. Európsky parlament odsudzuje a vždy odsudzoval takéto, takéto násilnícke akty, násilné činy. Dnes e, si pripomíname pomienku z, e, z 70. výročia e, e, radu Stalina, rozkazu Stalina e, za, dať zabiť polských dôstojníkov. E, v predchádzajúcom funkčnom ob doby Európskeho parlamentu poslanci mali príležitosť e, pozrieť si film Cutting. V piatok e, to prvý raz tento film odvysielala ruská štátna televízia. Dnes v Katine 7. apríla poprvýkrát premiéry Polska a Ruskej federácie um, vzdali hold obetiam e, vraždenia v Katyni. Toto je dôležitý krok e, smerom e, k vylepšeniu vzťahov medzi Polskom a Ruskom alebo zlepšeniu vzťahov vo, v rámci, vo všeobecnosti v rámci východnej únie. Ehm, je to signál zbližovania východnej a západnej polovičky nášho kontinentu, niečo, čo je pre nás mimoriadne dôležité a čo máme na srdci Takisto by som chcel informovať, že počas dnešného plenárneho zasadnutia pán podpredseda Ševčovič bude zastupovať predsedu Európskej komisie pána Barosu. Predseda Baroso sa ospravedlňuje, pretože je z rodinných dôvodov e, nie je k dispozícii. Eh, protokol eh, z 25. marca 2010 a text prijatý na tomto zasadnutí je pre vás k dispozícii. Máte nejaké pripomienky k tomuto protokolu? Ak nie, tak eh, tento protokol považujeme za schválený. Pán Speroni eh, k zasadaciemu úrokovaciemu poriadku. Mm, ďakujem. Mm, vy ste eh, pripomenuli obete eh, v Rusku ale prednedávnom sa uskutočnili aj teroristické atentáty v Iráne, v Afganistane, v Pakistane